náročná. Takže ešte raz ja si vážim vašu prácu a teším sa na opätovné videnie, dámy a páni. Tým ukončujem tento bod jednania, no a ďalším bodom dnešného večera je správa, ktorú predkladá pán Fisas a týka sa európskeho rozmeru v oblasti športu. Pán spravodajca, máte slovo. Pán predseda, takisto vám chcem poblahoželať vašemu novému postu. Pani komisárka, chcel by som najprv poďakovať eh, pani komisárke Vasíliu, takisto mojich kolegov v výboru pre kultúru a takisto tieňovým spravodajcom z iných politických frakcií za veľmi plodnú spoluprácu, ktorú sme mali počas posledných mesiacov. Dnes eh, svet športu naozaj eh, zažíva smútok práve kvôli tomu, čo sa stalo v Egypte. Ja by som chcel eh, teraz odsúdiť tých, ktorí to spôsobili a takisto eh, zaslať všetky kondolencie eh, príbuzným obeti. Svet športu je veľmi komplikovaným. Snažíme sa, snažili sme sa počúvať ich obavy a takisto sa venovať tým témam, ktorým sa mala venovať Európska únia. Vstup do platnosti Lisabonskej zmluvy predpokladal určitý pokrok a takisto aj pre svet športu. Prvýkrát už sme mali právny základ článku 175. Prvá reakcia zmluvy bolo oznámenie komisie, ktoré bolo oznámené e, rozvoj európskeho rozvoju pre šport, e, ktorý e, sa držal usmernení Bielej knihy pre šport. Cez iniciatívnu správu sme takisto vyjadrili Európsky parlament náš návrh a odhlasovali sme správu na výboru pre kultúru 28 hlasmi za a 2 proti. Zohľadňovali sme takisto všetky tieto záležitosti počas presovania tejto správy, princíp subsidiarity, ktorý uznáva kompetencie jednotlivých členských štátov a takisto aj koncept špecifík jednotlivých šport, ktoré sú spomenuté v článku 175, bol takisto zahrnutý. Avšak toto není ten univerzálny princíp, eh, pretože treba to e, od prípadu k prípadu vždy e, zohľadniť. Je potrebné zabezpečiť nezávislosť jednotlivých športových e, organizácií a združení, aby mohli fungovať ďalej. Veľmi stručne by som vám chcela spomenúť niektoré body v rámci tejto správy. Poprvé, dobrovoľníctvo sú to vlastne, je to vlastne účasť tisícok obyvateľov na športových udalostiach, ktorá by mala byť zohľadená. Po druhé, je to doping. No, dopingové látky sú súčasťou eh, športu a spoločnosti. Mali by sme viesť ľudí k prevencii, mali by sme sledovať alebo stíhať tých, ktorí eh, tieto, tieto zásady prekročia v rámci trestného stíhania s eh, čo najviac zohľadnením jednotlivých športovcov. Je potrebné bojovať proti obchodovaniu s drogami a je potrebné prijať vzhľadom na to vnútroštátne právne normy. Ďalej treba eh, presadzovať šport na školách. Je potrebné, aby boli súčasťou výužbových plánov. Vida eh, športovca eh, končí veľmi skoro a je potrebné, aby počas svojej športovej kariéry takisto mal prístup aj k univerzitnému vzdelaniu preto, aby následne sa mohol zapracovať alebo integrovať do spoločnosti a do pracovného trhu. Xenofóbia, rasizmus, homofóbia sú takisto prítomní aj v rámci športu a preto je potrebné potrebné, aby sme vytvorili nové opatrenia, aby sme eliminovali hociaké prejavy takýchto eh, eh, prejavov je potrebné vypichnúť ten eh, benefit, ktorý šport prináša jednotlivým ľuďom, ale takisto aj vernému zdraju. Treba vypichnúť takisto dôležitú stránku športu pre tie naj zraniteľnejšie vrstvy obyvateľstva, ako sú treba pristahovalci alebo takisto handicapovaných iní ľudia. Je potrebné, aby e, športovci e, e, sa vyhli match fixing a takisto, aby v rámci športu neboli zmanipulované výsledky jednotlivých zápasov. Je potrebné, aby sa e, proti tomuto podvodu v rámci e, športu e, bojovala. Je potrebné takisto zabezpečiť nemediálne práva prenosov, ktoré by boli centralizované, ktoré by boli územne zabezpečené, aby tieto prínosy z týchto mediálnych správ boli rozdelené spravodlivo. Takisto je potrebné vytvoriť spoločný register športovcov, ako aj športových agentov, ochraňovať pôvodné druhy športov, pretože sú súčasťou našej pôvodnej kultúry. Toto sú všetko jednotlivé body, ktoré sa nachádzajú v tejto správe a dúfam, že získam podporu všetkých kolegov. Ďakujem pekne, ďakujem pekne spravodajcovi za tento úvod k tejto správe a momentálne odozdávam slovo pani komisárke Vasiliu. You, all, let... Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte, aby som najprv pogratulovala vám k vašemu zvoleniu. Ako komisárka zodpovedná aj za šport musím vyjadriť polutovanie e, nad tým, čo sa udialo dnes v Egypte. E, to je práve dôvod, prečo sa musíme zaoberať podporou športu. Chcela by som sa najprv poďakovať spravodajcovi, ako aj tieňom spravodajcom za odvedenú prácu na tejto výbornej správe, ktorá sa týka európskeho rozmeru v športe. Je dobré, že Európsky parlament podporuje tie návrhy, ktoré obsahuje oznámenie komisie, ktoré bolo schválené v januári. Sú tu potrebné návrhy. Tu ide o to, že tým, že vstúpila Lisabonská zmluva do platnosti, teraz je dôležité vykonať koherentné kroky v oblasti športu, a to znamená, že sa pohybujeme na úrovni priorít, ktoré sú odsúhlasené radou ako aj parlamentom. Čo sa týka oznámenia komisie o športu a pracovného plánu komisie, správa parlamentu vytvára určitý rámec a to bude usmernenie Európskej únie pre ďalší rozvoj európskeho rozmeru v športe. Dovolte, aby som spomenula pár iniciatív, ktoré budeme vykonávať v súvislosti s návrhmi, ktoré obsahuje návrh parlamentu. Tu ide o jednotlivé priority ako zdravie, zapojenie, boj proti dopingu, štatistiky, udržateľné financovanie, dobré riadenie, vzdelávanie a tréning. Vypracujú sa viaceré návrhy na úrovni expertných skupín, ktoré vyplývali z pracovného plánu EÚ a tu sa vytvoria konkrétne politiky. V súlade s správou parlamentov komisia e, vytvorí aktivity, ktoré potom rozpracujú v našich oznámeniach. Tu ide o štúdie, ktoré sa týkajú podpory masového športu a o príspevok športu k hospodárskému rastu a zamestnanosti v EÚ. Čo sa týka budúcich štúdí, ktoré sa týkajú e, e, vplyvu športových aktivít na zdravie, potom tu ide o transfer hráčov a právne aspekty, potom tu je monitorovacie funkcie v rámci EÚ a my zorganizujeme dve konferencie EÚ o štatistike a o agentoch v oblasti športu. Vďaka podpore parlamentu sa zahajil tretí rok prípravných opatrení. Tu bojujeme proti rasizmu, násiliu a diskriminácii v oblasti športu. Chceme podporiť dobré riadenie na úrovni športových organizácií. Tieto iniciatívy samozrejme neboli kompletné, aby sme nemohli zabezpečiť udržateľné európske financovanie, aby pod, sa takto podporili naše politiky. Parlament správne požaduje, aby komisia navrhla ambiciozný rozpočet pre politiku v oblasti športu do budúcnosti, a to v rámci viacročného a finančného rámca. Vďaka vašej podpore Európska komisia mohla navrhnúť nový program Erasmus pre všetkých, a kde ide o nové kapitoly, ktoré sa týkajú športu. A toto je v súlade s našimi cieľmi EU 2020. Tu ide o šport, ktorý je hospodársky sektor aj sociálny sektor, ktorý je to je zhruba dôležitú úlohu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne za váš príspevok, pani komisárka. A teraz dovolte, aby som vás upozornil na to, že budem veľmi prísny pri, dodržia- pri dodržiavaní času. Budem vás, vám musieť dobrať prípadne slovo. Sme vo veľkom omaš- omeškaní. Máme tu 25 prihlásených poslancov do diskusie, potom bude ešte spontánna rozpráva, jedna minútové vystúpenia, takže poprosím vás o to, aby ste dodržiavali presne čas. A teraz má slovo pán Balc na jednu minútu. Ďakujem pekne. Pán predseda, chcel by som najprv pogratulovať spravodajcovi k jeho správe. Čo sa týkalo môjho stanovisku pre výbor EKON, tak som chcel zdôrazniť to, že pre mňa je dôležité to, že šport má vplyv na zdravie a zároveň má aj určitý ekonomický potenciál. Ja som si istý, že aj v tejto oblasti európskej úrovni je možné zabezpečiť pridanú hodnotu. V zásade, podľa môjho názoru, čo sa týka športu, by mal platiť aj naďalej princíp subsidiarity. Šport musí byť blízky ľuďom, najlepšie to funguje vtedy, ak sa pracuje na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Európska únia by sa mala okrem týchto bodov e, zamerať na to, aby sa vytvoril primeraný právny rámec. Tu ide pre všetkým o verejné financie v športe, o rozličné prenosové práva a o reklamu. Ďakujem pekne za to, že spravodajca zhľadil moje pozmeňujúce návrhy a plne podporím túto správu. Ďakujem pekne. Za váš príspevok a za dodržení času. Ďakujem za váš príspevok, za dodržanie času. Nevidím tu pani Okony. A ďalšou na programe je pani Korhola, ktorú tu však tiež nevidím. Takže ďalším rečníkom je pán Manders. Nech sa páči na jednu minútu. Ďakujem pekne, predseda. No ja, možno by som mohol potom použiť 3 eh, minúty, aby som nahradil kolegov, kolegyne, ktoré tu nie sú. No už dobre, ja ďakujem kolegovi Fisasovi za jeho správu, avšak považujem za veľmi polutovania hodné, že pozmejúci návrh, ktorý vo výbore pre právne veci a vnútorný trh bol prijatý, dialogu, ktorý požadujeme s profesionálnymi organizáciami. Výbor pre kultúru nezohľadnil Nuša. Teraz sa v podstate pochybuje, že teraz musí profesionálna organizácia dodržiavať hospodárske zákon, ekonomické zákony. No a nie je tu rovnosť príležitosti minimálna doba eh, platnosti športových zmluv, ale eh, sú tu ešte obrovské rozdiely v daňovom zaobchádzaní. Veľa vecí ešte stále nesú, nie je v súlade s týmito pravidlami. No a, a treba, aby komisia viedla dialog eh, s organizáciami profesionálov tak, aby ich situácia bola nejak harmonizovaná, pretože to veľmi prispieje k našej budúcnosti a inak eh, podporujem slova pána Fisasa, ale pokladám za polutovania hodné, že mm, naše, naše, na, náš názor nebol zohľadený ďalšou. Je ďalšou rečničkou je pani Boskurt. Nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Šport je, je najkrajšie najkrajšia činnosť vo voľnom čase. No a, a preto treba aj sa starať e, o no ale závery športovej rady nezohľadňujú e, činy a neodstraňujú sa, neodstraňujú sa nedostatky. V roku 2011 dokonca sa obchodovalo s mládežou vo futbale. E, tú, tú, túto výnimku, a legálne túto výnimku treba odstrániť. E, no a takýto postup e, musí byť nelegálny, treba vypracovať nejaký čierny zoznam. Okrem toho v európskom športe je čoraz viac rasistických prehov rasizmu. No a Európska únia musí skutočne konať príslušným príslušným bojom proti diskriminácii. Treba prijať jasné opatrenia na boj proti diskriminácii na to, že preto bolo jasné, že ju nepríjmame. To je dôležité v, tej, tejto, v tomto období, keď populizmus a e, pravicový extrémizmus skutočne dosahujú nevydané rozmery. Šport je dôležitý pre celú, pre celú spoločnosť. No a podvody musia byť postihované v rámci trestného práva. Európa mm, musí spolupracovať. E, európska športová politika je nevyhnutná a Európa mohla zohrávať a, a ísť príkladom. Ale nové opatrenia sú príliš všeobecné. E, fair play, to je pekné, ale potrebujeme aj účinnú politiku. Ďakujem pekne za slovo. No a teraz dostáva slovo pani Senišin na jednu minútu. Nevidím ju tady. Nevidím ju tu, čiže ďalší v diskusii bude pán Skurria Mário na dve minúty. Sí, grazie. Ďakujem pekne, pán predseda. Samozrejme, chcem znova vám poblahoželať, tak ako aj ďalší kolegovia, k vašmu zvoleniu. Ja som chcel poďakovať hlavne nášmu spravodajcovi pánovi Fisasovi za vynikajúcu prácu, za veľmi eh, komplexnú správu, ktorá je veľmi dôležitá, ktorá vyslala veľmi dôležitý signál pre oblasť športu. Veľmi dobre pracoval takisto ako aj tienový spravodajco VIA, aby zabezpečili tento výsledok. Takisto aj prispela aj pani komisárka Vasiliu. Avšak v rámci tejto diskusie sme ukončili túto správu práve v roku, kedy sa budú odohrávať eh, olympijské hry ktorí sú najvyšším eh, športov, najvyššou športovou udalosťou eh, na svete, ktorá prispieva k eh, socializácii celého sveta. Šport je naozaj vektorom pre odstranenie diskriminácie a je to veľmi ťažké napríklad aj pre ženy, aby Eh, vykonávali šport v niektorých jazykoch, napríklad v Iráne, ktorú sme eh, dnes spomínali ohľadom jadrovej problematiky. Ďalší dôležitý bod eh, podporovať vzdelávanie v predpovedi vytvorenie Európskeho hlavného mesta pre šport, mm, vytvorenie takejto udalosti. To je niečo, čo by mohlo podporovať aktivity na tej najvyššej úrovni, e, spoločné zdieľanie športu medzi mladými a takisto aj e, starými obyvateľmi a takisto vykorenenie dopingu. Myslím si, že je veľmi dôležitá táto, e, táto práca. Vykonali sme naozaj vynikajúcu prácu v oblasti športu aj vzhľadom na Lisabonskú zmluvu a chcem ešte raz všetkým za všetko poďakovať. Ďakujem pekne za váš príspevok a ďalší v poradí bude pán Ivan. Dve minúty vreau să mulumesc i eu domnului Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som poďakovať spravodajcovi pani Fizesovi eh, za jeho správu. Veľmi dobre sa s ním spolupracovalo, hovorili sme o každom odseku a snažili sme sa nájsť eh, spoločné východiska medzi politickými skupinami tak, aby boli zastúpené názory všetkých. No a vďaka pánovi Fizasovi sa no, podarilo dosiahnuť aj eh, tento kompromis. Bolo preložené množstvo pozmeňujúcich návrhov. Chcel by som mu ešte raz poďakovať, pretože jeho práca nie je len eh, prehľadom súčasného stavu v EÚ v športe. On nie len eh, sa snažil sa snažil nielen vypracovať prezentáciu situácie, práve naopak. A správa obsahuje veľmi odvážne myšlienky, odvážne iniciatívy. A je veľmi dôležité, aby sme e, sa dotkli citlivých otázok, ako napríklad štatútu maloletých a detí, ktoré sa angažujú v športe, stávky v športe a tak ďalej. Všetci vieme, že pod viac ako len vyplňanie voľného času má obrovské dopady na zdravie, vzdelávanie, na obúravanie násilia, na celé hospodárstvo a na mnohé ďalšie oblasti prispieva k stabilite a dobrému hospodárstvu. Takže ja myslím, že len 1% programu alebo z rozpočtu programu Erasmus for All pre šport nie je dosť myslím, že by sme mali viac peňazí investovať do športu. Ďakujem pekne, ďakujem pekne. No a ako ďalší dostal slov pán Isleworth. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja tiež by som chcel poďakovať spravodajcovi za vynikajúcu sprácu, prácu a správu. Táto správa upozorňuje mnohé záujmy a tak profesionálnych športovcov, amatérov, média a šport je skutočne dôležitý pre európskych občanov zjednocuje obyvateľov a tiež obohacuje naše životy. Európska politika pre šport nie je o harmonizácii a nie je o narušení športu a tiež eh, kompromisný text je flexibilný a podporuje naše organizácie a členské štáty v ich rozhodovaní. Výborné odporúčanie eh, v tejto správe o podpore dobrovoľníkov a posilnenie prístupu k tréningu a vzdelávaniu tak športovcov, ako aj trénerov, boj proti dopingu a korupcii musí byť v popredí športovú politiku, ktorá je o sociálnej inklúzii a podpore športu v Európe. No a ja som poslanec členského štátu, kde je najviac organizácia, najväčšia, najväčšia organizácia dobrovoľníkov pre v športe. A tak som veľmi rád, že môžem povedať a že táto správa uznáva významnú úlohu dobrovoľníkov. E, je 35 miliónov dobrovoľníkov v amatérskom športe v Európe a oni prispievajú k úspechu športových organizácií v každom spoločenstve. Je dôležité, aby Európska komisia e, alokovala príslušný rozpočet. Šport je nástrojom, ktorý e, vzťahuje na mnohé oblasti ako rozvoj spoločenstnosti, zdravý život, má úspešnú ekonomickú, ekonomickú dimenziu. A na záver by som chcel zdôrazniť význam práva žurnalistov a prístupu na športové udalosti. Verejnosť chce vedieť o športe, no a treba zaistiť, že zaistiť právo verejnosti na nezávislé informácie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za váš príspevok. No a slovo teraz dostane pani Žďanoka. Uh, Ďakujem pekne. Ja by som chcel tiež poďakovať uh, pánovi Fisasovi, ako aj autorom stanoviska za vynikajúcu prácu. Naša politická uh, skupina v ním víta. No, vítame návrhy. No a konkrétne sme spokojní, že správa vyjadruje znahu podporu pre tradičné športy a hry ako dôležitou súťaž nás kultúrneho dedictva. Členské štáty by mali príjmať opatrenia na ich zachovanie, pretože niektoré tradičné športy a hry čo skoro, alebo je tu hrozba, že zmiznú. Rovnako dôležité sú niektoré sociálne aspekty života profesionálnych športovcov. Mnohí z nich čelia neistej budúcnosti na konci športovej kariéry. No a tento problém načetli lídry lotyšských eh, odborov pre šport a turizmus počas nášho, našich diskusí na túto tému. Európa musí podporovať eh, svoj sociálny model a sociálne štandardy, ktoré sa týkajú také špecifickej, špecifi, eh, špecifickej skupiny zamestnancov ako profesionálni športovci. Ja dúfam, že výzva pre členské štáty zmierni sa a na to možno, zamyslieť sa nad možnosťami zníženia bariér pre profesionálnych športovcov bude zvážená. Avšak implementácia spoločného, spoločnej európskej definície postupov a determinácie, čo sa týka odchodu do dôchodku profesionálnych e, atletov a trénerov je vítaná. A preto podporujeme myšlienku e, stanoviska Výboru pre právne záležitosti, aby sme vyzvali komisiu, aby iniciovala dialog so všetkými profesionálnymi športovcami a ich organizáciami o tom, ako riešiť problémy, ktoré vyplývajú z rozdielov v členských štátoch o no, kvôli zamestnaneckým zmluvom. Ďakujem pekne, ďakujem pekne. Na slovo teraz na dve minúty dostáva pani Eva McClarkin. Ďakujem pekne, predseda. Myslím nie je pochybnosť o tom, že šport zohráva dôležitú úlohu v Európe, vytvára miliardy, prináša milióny eur, pracovné miesta, ale tiež eh, je zdravo, prináša zdravie. Ja sama som načenou športovkyňou. Podľa Lisabonskej zmluvy nové kompetencie v športe eh, by mali dať parlamentu príležitosti, eh, využívať príležitosti, pomáhať športu pomocou dobrovoľníckej činnosti a tak ďalej, ale bohužiaľ táto správa nevyužíva túto príležitosť. Namiesto toho eh, sa zmenila to, ako Európska únia môže využiť popularitu profesionálneho športu, čo šport môže urobiť pre EÚ, namiesto toho, aby sme sa zamýšľali nad tým, čo EÚ môže urobiť pre šport. Správa sa zamestnáva, eh, sa zameriava na profesionálny futbal eh, a šport športami sa takmer vôbec nezameriava. Európska únia môže mať úlohu pri ovplyvňovaní niektorých aspektov, boj proti dopingu, stávky a tak ďalej. Avšak a, e, správa zachádza až veľmi ďaleko, a pretože nespoľajú sa na členské štáty. No a rovnako e, sa zavádzajú špeciálne daňové režimy a obmedzujú sa práva e, členských štátov pri tvorbe osnov. A to všetko je v právomoci členských štátov, nie EÚ. Ale najhoršie je, najhoršia je snaha, aby národné športové týmy na svojich, na svojich eh, adresoch nosili vlajku EÚ a aby lietali pod vlajkou EÚ. No a návrh, eh, aby jednotlivé týmy národné mali vlajku EÚ na adresoch je skutočne poborujúci. Eh, vo Veľkej Británii má, má šport obrovskú úlohu. Je to časť nášho dedictva. Európska únia sa snaží nám vnútiť falošnú európsku identitu. No a nepomáha to športu a nie len propaguje EU a práve a kvôli tomuto, z tohto dôvodu medzi inými nedokážem, nemôžem podporiť túto správu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za tento príspevok. Vidím vzadu, že sa objavila zelená karta, takže e, pani McClarkin, príjmete otázku? OK, máte slovo. I would suggest as a, uh, a supporter som no, podporoval a sponzoroval eh, ženský rabiový klub eh, v Cambridge. No a teraz myslím, že myslím, že to bolo 15 až 20 rokov. Eh, vlastne, či majú logo, máte na, na prednej časti dresu alebo na chrbte. Chcete odpovedať? Chcete odpovedať? Chcete odpovedať na pol minúty, nech sa páči. Nože, nechcem. Týmto sa posúvame k dal... Dobre, tým sa dostávame k ďalšiemu rečníkovi a tým je pani Veržiat na 1,5 minúty. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Na európskej úrovni šport, ako aj mnohé ďalšie aktivity spoločenského druhu, e, boli e, len e, akousi obyčajnou hospodárskou súťaž, činnosťou, na ktorú sme sa pozerali z toho istého pohľadu. Pokiaľ ide o ich fyzickú aktivitu, o ich sociálno dimenziu a tak ďalej, toto nebolo zohľadne. Chcem zdôrazniť túto úlohu. Je veľmi dôležité to realizovať v, v, v vhodnom fiskálnom rámci. Eh, je potrebné investovať do masového športu a je takisto potrebné aj prerozdeľovať eh, tieto eh, príspevky medzi masový šport ako aj medzi profesionálny šport. To je veľmi dôležité nielen verejné financie, ale takisto aj zabezpečiť rovnoprávnosť bez diskriminácie prístupu k týmto finančným zdrojom. Je potrebné mať partnerstvo s, týmto, s rôznymi športovými hnutiami štáty. Zohrávajú veľmi dôležitú úlohu vrátanie toho, pokiaľ ide o dodržovanie športovej etiky, etiky a takisto aj zabezpečenia zdravia Eh, profesionálov, ako aj eh, amatérov. Pokiaľ ide o tie mm, nesprávne veci, eh, treba proti nebojovať pokiaľ ide o zmanipulovanie výsledkov, my máme návrh vzhľadom na monopol jednotlivých štátov v týchto pravidlách, ktoré sú v súlade s jednotlivými právnymi normami, avšak toto nebolo ponechané. My sme tiež chceli, aby sme podporovali štáty dodržiavať ekonomické a ďalšie pravidlá v rámci športu, hlavne pokiaľ ide o vzdelávanie a takisto aj sociálno-petovné začlenie do e, spoločnosti. Avšak toto ale slova nestačia, je potrebné činy a je potrebné, aby vnútorný trh šport našiel v správne miesto v, rámci vnútorného trhu, je potrebné naozaj si uvedomiť, že ide o vynikajúci nástroj pre eh, spoločenské eh, vzdelávanie. Ďakujem pekne teraz na jednu minútu pán Nutal. Mr. President, Ďakujem pekne. Pán predseda, príslušný článok hovorí jasne, že na dôležitých v sortých podujatiach je možné e, používať e, európsku zástavu. Vidíme to aj na voľbách Británii, e, na Olympiáde v Británii. Toto je jednoducho európska propaganda a márnosť. Európska únia nikdy nebola taká nepopulárna, nepopulárna a tu ešte chcete používať vlajku na športových podujatiach. Myslíte si, že ľudia budú mať radi? Nebude to tak. Tieto návrhy E, nie sú vôbec prospešné pre športové súťaže. Napríklad, keď si pozriete jednotlivé rozhodnutia na úrovni FIFI, tak tam sa hovorí o tom, že politické slogany nemôžu sa objavovať na športových podujatiach. Toto trestá FIFA. To znamená, akým spôsobom Európska únia chce zasahovať do takýchto pravidel prečo chce porušovať jednotlivé pravidla. Je to pokrytectvo, Európska únia je skutočne politickou organizáciou. Dokonca v odseku 20 správy je uvedené, že politická propaganda mala byť zakázaná, čo je pokrytectvo. A jednoducho ľudia by mali niesť vlajku svojho štátu a nie Európskej únie. Ďakujem pekne. Áno, vidím tu modrú kartu. Nech sa páči. Pán Natol, príjmate otázku? Prosím, máte slovo. Mr. Nuttall, I agree with you. Pán Nuttall, ja s vami súhlasím, ale e, neviem, či ste išli dostatočne ďaleko. E, je to problém pre športových fanúšikov napríklad v rámci Svetového poháru, keď tam bude národná vlajka a európska vlajka. Koho vlastne tých fanúšikov budú podporovať? Národnú vlajku alebo Európsku úniu? No, určite to nebude Európska únia, lebo to nie je štát. Ďakujem. Áno, chcel by som súhlasiť s mojim kolegom. Európska únia nie je krajina, je to vlastne ako keby nefungujúci štát a tu vzniká veľké riziko. Také štáty, ako napríklad boli, bolo Sovietský zväz, sa rozpadli boli tu aj pozitívne prípady, ako napríklad Československo sa rozpadlo mierovým spôsobom. Pevne verím, že táto organizácia sa tiež takto rozpadne, alebo potom boli problémy a krvavé rozpady ako Jugoslávia. Pevne verím, že to nenastane. Ďakujem. Omlouvám sa uh, e, rečníkovi, víš ste... Ja sa ospravedlňujem, ospravedlňujem rečníkovi, vy ste už mali raz modrú kartu a teraz sme v omeškaní, takže musíme pokračovať ďalej. A teraz pani Vertman na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Správa v európskom rozmere športe je veľmi dôležitá pre našu spoločnosť. E, článok 165 e, zmluvy o fungovaní Európskej únie sa týka práve kompetencie v oblasti športu. Význam športu je veľmi veľký, tu ide podporu tolerancie, turizmu, ale aj zdravia a vidíme to veľmi dobre na tom regióne, odkiaľ ja pochádzam, čo je Salzbursko. U nás tak v lete ako v zime je možné vykonávať športové aktivity, môže si ich naplánovať a toto je veľmi dôležité pre rodiny. Táto správa je pre mňa veľmi dôležitá aj preto, lebo šport je dôležitý aj pre našich starších občanov. A dôležité je, aby bolo viac žien zapojených do rozhodovacích grémií v športe. Dôležité je hľadať konštruktívne návrhy, ktoré sa týkajú boju proti e, korupcii a dopingu. Pevne verím, že to spomíname z posledný krát a že na budúce skonštatujeme zlepšenie. Ďakujem pekne spravodajcovi. Ďakujem vám za slovo. Ďakujem pekne a teraz pani Matera na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Kolegovia, som stále presvedčená, že šport zohráva vzdelávajúcu zásadnú úlohu kde bude vyzdvihovať pedagogické a kultúrny rozmer, pretože šport predstavuje integračný nástroj vzhľadom na rast. Cieľom by malo byť to zveriť oveľa väčšiu homogénnosť športu, zabezpečiť plodnosť tohto športu, ako aj prístup všetkých európskych občanov bez, bez akékoľvek diskriminácie. Nie je možné, aby sme obmedzovali eh, šport len na jeden štát, ale takisto, aby sme zapracovali do tohto postupu všetkých eh, členov. Európska únia musí eh, v takomto období, kde šport sa nachádza vo veľkej akutnej a stálej kríze zasiahnuť, pokiaľ ide o kriminálne postupy, ktoré sú spojené so športom. Spomeňme si na škandály napríklad jednotlivých športových organizácií alebo manipuláciu jej aktérov. Preto je veľmi potrebné a zároveň by bolo želateľné, aby sme viacej kontrolovali zo strany európskych inštitúcií oblasť športu tak, aby sme sa vyhli všetkým týmto podvodom, ktoré by mohli vzniknúť v rámci športu. Preto je potrebné detailnú právne normy mať k dispozícii, ktoré by umožnili zlepšenie eh, správneho riadenia športu a preto je podľa mňa prioritné, aby sme Eh, zasiahli do toho, aby sme vytvorili normy napríklad pre prácu športových agentov, ale aj ďalších aktérov športu, aby sme bojovali proti dopingu, eh, tak ako to bolo spomenuté zo strany spravodajcu. Ďakujem. Ďakujem za slovo a teraz sa vyjadri pani Childer. Na jednu minútu. Jedna minúta. Thank you, chair. Ďakujem pekne. Táto rozprava poukázal na to, že je dôležité, aby komisia efektívnym spôsobom podporovala šport v Európskej únii. Ja sa na to pozerám z iného hľadiska. Ja som pôsobila 25 rokov v oblasti psychologickej starostlivosti ľudí, takže e, je veľmi dôležité, aby sa vykonávali športové aktivity, pohybové aktivity, to e, vedie k vyššej kvalite života šport je veľmi prospešný pre nás a pre naše zdravie a viem, som si istá, že komisia to vie a dosiahne pokrok v tejto oblasti. A... Ďakujem pekne za príspevok a teraz má slovo pán Takula na 1,5 minúty. Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan onnitella. Ďakujem pekne, pán predseda. Na začiatok by som chcela e, vám e, poblahoželať k tomu, že ste boli zvolení za podpredsedu Európskeho parlamentu a myslím, že budete dobrý podpredseda pre tento parlament. Takisto by som chcel poblahoželať našemu spravodajcovi za, tento vynikajú, za túto vynikajúcu správu a takisto chcem poblahoželať naši pani, našej pani komisárke, ktorá sa aktívne účastní v rámci e, športu. Myslím si, že to je, šport je najväčším hnutím v rámci e, Európskej únie a je potrebné si uvedomiť, aké veľmi dôležité je to pre EÚ. E, už teraz potrebujeme mať konkrétne kroky táto správa nám eh, ukazuje, akým smerom sa máme pohnúť. Šport má dopad na zdravie. My veľmi dobre vieme, že šport má dopad takisto aj na spoločnosť. Cez blaho eh, občanov integruje jednotlivých členov do spoločnosti. A veďme, aký veľmi dobrý, eh, dôležitý je šport v boji proti rasizmu alebo pro všetko všetkým negatívnym javom. Je dôležité hovoriť takisto aj o financovaní a tu musím povedať, že dúfam, že v eh, rámci rozpočtu budeme mať dostatočné finančné zdroje preto, aby sme mohli viesť eh, aktivity od spodu na hor, aby sme vykorenili monopol napríklad eh, v oblasti športových stávok. Pán predseda, my sme veľa hovorili o európskej dani zo strany Britov. Ja som bol veľmi prekvapený, že som tu videl pána Nutela, ktorý povedal, že sú tu e, špecifika v rámci Veľkej Británie a možno, že e, BRIC e, nebudú hrať s takou s takým tričkom, kde by sa mohol objaviť aj európsky znak. Ďakujem pekne za tento váš príspevok a teraz pani Jana Kis. Ďakujem pekne, aby som ti chcela poďakovať za vaše zvolenie. Ja som Britka a preto chápem dôležitú úlohu, ktorú zohráva šport e, v našom živote. Bohužiaľ, čo však nechápem, je prečo Európska únia by sa mala miešať do športu. Európska únia sa musí zameriavať na rast, e, tvorbu pracovných miest a jednotný trh. Táto správa bola v siedmých výboroch a ja som bola teňovou spravodajkňou v rámci ECR v dvoch výboroch. Dnes som chcela hovoriť o amerických ženách, ktoré sú pre milióny obyvateľov hrdinkami ako Rebecca Addington, Kelly Holmes alebo Paula Radcliffe. Alebo chcela som vám dnes niečo povedať o tom, ako sa Londýn teší z toho, že privíta ešte tento rok olimpionikov a paralympikov. Bohužiaľ nemôžem, pretože musím túto reč využiť na to, aby som odsúdila výzvu v tejto správe, aby na veľkých športových podujatiach viala európska vlajka, aby ju na, mali aj oblečení, na oblečení športovci. A rovnako odsudzujem, odsudzujem myšlienku európskych športových hlavných miest v časoch úsporných opatrení. V rámci bruselskej bubliny si musíme uvedomiť, že žijeme v ťažkých časoch. Ďakujem pekne za váš prejav. A je tu modrá karta. Príjmete otázku. Pani Jana Kudakis, príjmete otázku? Áno, nech sa páči, aby som sa chcel spýtať a rečničky k tej európskej zástave. Tu sa hovorí, že by to malo byť úplne dobrovoľné a malo by to byť na členských štátoch. Ako chápete vy na tie slova úplne dobrovoľné? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ak chcete odpoveď, úplne dobrovoľne a nemalo by to tam byť eh, v tejto fáze úplne vôbec uvedené. My podporujeme šport a ja rada podporujem šport, ale podporujeme naše národné týmy a nemyslím, že je to eh, právna oblasti sa to má riešiť a malo by to tam byť uvedené vôbec správy, bolo lepšie eh, bez toho, či tam to dobrovoľné je uvedené alebo nie. Ďakujem pekne za odpoveď. No a ďalšou v debate je pani Zuber na jednu minútu.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 Pán predseda, pokiaľ ide sociálny rozvoj eh, ľudí, je veľmi dôležitý, aby bol bezplatný prístup k športovým aktivitám. Kvalitné športové aktivity musia byť zabezpečené bez diskriminácie pre všetkých. Toto právo by musí byť zaručené členskými štátmi. Musí byť eh, v rámci členských štátov podporované športové organizácie, takisto školy, športové hnutia, pretože všetko toto zohráva zásadnú úlohu. Správa ide dobrým smerom tak ako nahliada na šport a dokonca navrhuje špecifický rozpočet pre politiku športu. Avšak eh, je potrebné si ponechať eh, tiež eh, prostriedky na financovanie amatérskeho športu, aby toto nebolo od sunuté na okraj v časoch rozpočtových, rozpočtových opatrení, ktoré spôsobili veľké škrty e, nie sú v súlade s práve s nasmerovaním tejto správy. Ďakujem pekne, ďakujem pekne. A teraz sa vyjadri pán Boris dve minúty. Ja chciałem bardzo ogromnie Ďakujem pekne. Najprv by som chcel poďakovať spravodajcovi, ktorý viac ako jeden rok pracoval na tejto veľmi dôležitej správe. Ide tu o správu, ktorá sa týka našej novej športovej politiky, ktorá by mohla získať úplne inú e, povahu, kde milióny e, športovcov a takisto športových organizácií na túto správu čakajú a preto chcem poblahoželať spravodajcovi za jej vypracovanie. Aká je budúcnosť politiky športu v nasledujúcich rokoch? Všetko to bude závisieť od nás, takisto od parlamentu, ako aj od vás, pani komisárka. Sú to veľmi dôležité prvky, ktoré sa nachádzajú v tejto správe a uvidíme, ako budú následne pretavené do reality. Podľa mňa Tri hlavné prvky sú tu zakotvené sociálny dopad, hospodársky dopad a takisto dopad na eh, združenia eh, v oblasti športu. Toto sú tri kľúčové veci. A teraz by som chcel vedieť, ako môžeme zlepšiť tieto veci, ako môžeme napraviť eh, chyby, hlavne pokiaľ ide o otázku športových agentov. Potrebujeme transparentnosť v tomto systéme. Ide o systém, ktorý musí umožniť nájsť nové mladé talenty umožniť ich vzdelávať, trénovať. Čiže športový agent je niekto, kto je veľmi dôležitý. Takisto tu máme aj otázku financovania športu, spravedlivého financovania. Toto je tiež zásadné z pohľadu trénovania alebo vzdelávania týchto mladých športovcov. Ďalej tu máme ďalšie otázky, ktoré sa týkajú podvodných eh, mm, mm, zmanipulovaní eh, výsledkov športových zápasov. Za týmto sú mafiánske praktiky. Je potrebné toto vykoreniť. My eh, momentálne čelíme, pani komisárka, veľkej výzve, pokiaľ ide o štrukturálne fondy a financie e, pre túto oblasť športu, aby sme poskytli e, príležitosť všetkým športovcom, aby po ukončení kariéry mohli e, sa poskytnúť svoje skúsenosti. Ďalší, myslím, že toto je vhodná chvíľa v rámci roku 2012, aby sme sa tomuto venovali, pretože je to rok, kedy sa bude konať Olimpiada. Ďakujem pekne za vás príspevok a teraz odozdávam

Najskôr by som chcel vyjadriť eh, príjmu sústrasť eh, mm, tragédii v Egypte. No a k tejto správe by som chcel povedať, že som veľmi rád, že som sa zúčastnil eh, tejto diskusie, hlavne s ohľadom na to, že ja som sa v minulosti v športu veľmi venoval. Bol som tiež prezidentom Gelika no, blízkej športovej asociácie. No a máme správu, ktorá nám dáva príležitosť zohľadom na článok 165 Lisabonskej zmluvy konajte. No a ďakujem spravodajcovi, že a toto upozorňuje. Ďakujem za niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré zohľadnil hlavne k amatérskému športu, čo účinne aplikuje písomnú deklaráciu, ktorú sme minulý rok prijali. ďalej možnosť rastu športu a turizmu. Ďalší Európsky regionálny fond a sociálny fond, aby sa dali využívať na športovú infraštruktúru a hlavne tie tradičné, tie tradičné, tradičné športové disciplíny. No ale tak ako povedala pani komisárka, tak MFF a rozpočet budú kľúčové. No a jeden z argumentov, ktorý môžem predložiť, je, že šport zapája priamo alebo nepriamo 15 miliónov ľudí a vytvára 3% HDP. Je oveľa viac argumentov, ale toto určite odôvodňuje dobrý rozpočet pre šport. A sú tu aj ďalšie veci. Ja, ja. No a tej európskej vlajke, kde čakáte, že bude viac mimo EU alebo v rámci EU a ďalej európske hlavné mesta športu. To je podľa mňa e, vynikajúca vec. Zažívam to aj v našej krajine. A ďalej Erasmus for All, mnoho dobrých otázok a dobrý rozpočet k tomu prispäť. Ďakujem. Ďakujem pekne. No a slovo teraz dostáva pán Belet na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem spravodajc, no, pán predseda, vážená pani komisárka, želám všetkým dobrý večer a najskôr ďakujem pánovi Fisasovi za vynikajúcu správu a podporu ktorú získala aj na pléne. Takže šport pre, je pre zdravie skutočne veľmi prospešný. A to naozaj podporujeme. To je jasné. Potrebujeme príslušné opatrenia, ktoré podporia integritu športu v maximálnej možnej miere a musíme bojovať proti ilegálnym postupom. Vážený pán predseda, pani komisárka, ja mám ešte niečo voči povedať, čo povedať britským euroskeptikom, ktorí bohužiaľ už opustili eh, plénom muše, pomyslíme si na tých mŕtvych v Egypte na štadióne alebo vo Viedni, eh, kde skutočne desiatky fanúšikov boli odsúdení pred súdom a preto je dôležité, aby sme mali európsku politiku pre šport. No a teraz nadviažem na to, čo je uvedené v správe Pisasa. Nuž, eh, zákaz vstupu na štadión pre násilných fanúšikov. To je uvedené v správe, no a na to potrebujeme európsku politiku športu. Pani komisárka, my vás podporíme, potrebujeme databanku pre na výmenu informácií o násilných fanúšikoch. Nuž, na európskej úrovni by to bolo veľa efektívnejšie tak ako povedali predrečníci, rovnako ako boj proti dopingu alebo podvodom. Kolegyne, kolegovia, na to sa treba sústrediť, namiesto toho, aby sme celý večer zasťažovali stiažovali na európsku vlajku, e, ktorá je vytlačená na drese alebo nie. A keď ja to podporujem. No a kolega Kelly to povedal. Je to dobrovoľné. Takže my rešpektujeme subsidiaritu. Ďakujem. Ďakujem pekne za váš príspevok. Teraz prejdeme do

Ďakujem pekne. No a teraz na jednu minútu pani Tikau. Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de vicepreședinta... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja ako podpredsednička výboru pre dopravu a turizmus by som chcela povedať, že športové udalosti, športové podujatia prispievajú k rozvoju turizmu v Európe. Preto treba urobiť maximum na modernizáciu kolektívnej infraštruktúry. Príkladom takýchto synergií je turistický potenciál cyklistiky, projekt Eurovelo, ktorý už, na ktorom je už 14 ciest a tisícky kilometrov je veľmi pozitívnym príkladom. Podporuje tú sociálnu integráciu, posilnenie spoločnosti, zdravie a tak ďalej. Ja by som chcela zdôrazniť ešte význam cyklistických chodníkov, ktoré krížujú Európu a ktoré sú hlavne popri rieke Dunaj. Rovnako by som chcela zdôrazniť úlohu národných orgánov rozvoj, pri rozvoji športu e, vytváraním e, plánov mestskej mobility a ďalej plánov e, rozvoj pre športovej infraštruktúry. Ďakujem pekne. A teraz pán Paška na jednu minútu. Ďakujem za slovo. Úvodom by som chcel oceniť skutočnosť, že zmluvou o fungovaní Európskej únie získala komisia možnosť

Ďakujem vám a nyní promluvím. Ďakujem pekne a teraz jednu minútu pani Doc. President, uh, Commissioner. Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka. Severná Jírsko sa veľmi športovo aktivizuje. V posledných mesiacoch sme tu mali viacerých športovcov, ktorí vyhrali významné športové podujatia a to je iba malá časť Spojeného kráľovstva. Ja si myslím, že e, vlajka EÚ by určite mohla ľudí potešiť. A tak ako írska vlajka tiež poteší tej fanúčikov. Zároveň by som chcela upriamiť vašu pozornosť, pán predseda, je to citáciu 1a, kde je uvedené, že medzinárodné e, športové zápasy sú určitý referenčný model a že tam je dôležité e, riešiť mnohé doteraz nevyriešené aspekty. Sú tu problémy v oblasti e, írskeho futbalu. V posledných rokoch bolo tu viacero hráčov, ktorí získali írske občianstvo a napriek tomu, že sa narodili e, v Spojenom kráľovstve. To treba vyriešiť. Tu pani

bez mikrofónu. Excelent elaborat cuprinzător. Ďakujem pekne spravodajcovi za vynikajúcu správu, vynikajúcu prácu. Je to dobré v kontexte všeobecnej debaty o športe. Šport má veľmi veľké implikácie a dopady od zdravia, turizmus, vzdelávanie, podpora mieru. Ja e, zdôrazňujem, že treba zdáť osobitnú pozornosť dobrovoľníkom. No a investície v športe znamenajú menej peňazí napríklad eh, v zdravotníctve. Podporujem to, že seniori ako aj deti by mali, byť, eh, mali sa zapájať do športu a poskytovať eh, príslušné vybavenie školám je dôležité, ak chceme minimálne 3 hodiny športu a telesnej výchovy za týždeň. Toto je len pár argumentov, za rozpočtovú kapitolu pre šport v ďalšom viac rámci na to, aby sme eh, dodržiavali Lisabonskú zmluvu. Ďakujem pekne. Ostatní prihlásení, je ich tu viacerom, bohužiaľ sa im ospravedlňujem. Máme pred sebou ešte jednominútové eh, rozhovory, no a to je približne na pol hodiny a mali by sme končiť o 11. Eh, hodine. Ospravedlňujem sa pani komisárka. A teraz dostanete slova vy, aby ste zhrnuli túto diskusiu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte, aby som ešte raz ocenila správu pána Fisasa. Je to skutočne výborná práca. Je to v súlade s líniou komisia, s tými výzvami, ktoré zažívame v športe. Som veľmi rada, že môžem povedať, že komisia implementuje viaceré myšlienky v tejto správe už teraz. Čo sa týka tej otázky loga alebo vlajky, mám pocit, že tí členovia, ktorí vyslovili túto otázku, urýchlene opustili sálu, to je škoda. Ale sú tu ďalšie mnohé výzvy v športe, ktorými sa musíme zaoberať. Nie len to, na čo sa oni pýtali. A je tu otázka samozrejme násilia, ako výsledok násilia vlastne dnes prišlo 70 ľudí o život a asi tisíc bolo zranených. Takže násilie, dohadovanie zápasov, športoví agenti, to sú všetko výzvy, ktorými sa musíme veľmi urgentne zaoberať. Keď sa pozrieme do budúcnosti, buďme teda odvážni, opierajme sa o návrh komisie, a to nám poskytuje nástroje a zdroje na to, aby sme vytvorili európsku dimenziu v športe. Preto sa teším na spoluprácu s vami všetkými, vy, ktorí veríte v šport, aby sme dobre spolupracovali a dosiahli to, čo nás tak inšpiruje na športe. Ďakujem pekne. Ďakujem, za túto... Ďakujem pekne za túto záverečnú reč. A teraz odozdávam slovo pánovi spravodajcovi, pánovi Fisas a Excelovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa vyjadrili k tejto správe. Ja nebudem strácať ďalšie sekundy a nebudem hovoriť nič k týmto klamstvom, ktoré boli spomenuté voči mojej práve. Chcel by som vám však zdôrazniť dôležitosť športu pre také rôzne kľúčové témy pre spoločnosť, ako je napríklad integrácia do kolektívu tých najzraniteľších ľudí, vytváranie zamestna na eh, pracovných miest a tak ďalej. Máme asi 15 miliónov pracovných miest, ktoré sa týkajú priamo alebo nepriamo športu, čiže to je značná časť aktívneho obyvateľstva predstavuje to asi 3,5 HDP EÚ a preto si myslím, že táto iniciatíva si zaslúži podporu komisie a takisto chcem požiadať pani komisárku, aby eh, štruktúrne fondy mohli byť eh, použité špecificky aj pre oblasť športu. Obzvlášť ja chcem poďakovať eh, za podporu hlavným frakciám Európskeho parlamentu. Ďakujem týmto frakciám a dúfam, že pri hlasovaní zajtra budeme môcť schváliť túto správu. Ďakujem veľmi pekne všetkým. Ďakujem, pán spravodajca. A teraz mi dovolte, aby som tiež ja ocenil vašu správu, ale len zo skúsenosti pridal, keď som bol členom Rady Európy, tak sme sa zaoberali násilnosťami na štadionoch, čo mm, bolo spomenuté aj v tejto správe. Myslím si, že niektorá zo správ, ktoré Rada Európy v tejto veci už eh, vy eh, pracovala, by bolo zaujímavé si zobrať a mohlo by to byť obohatenie. Dámy a páni, teraz končím túto diskusiu k tejto správe a pred sebou máme posledný bod dnešného programu. Ide o jednominútové vystúpenie.